la seduta è ripresa zasadnutie je e, znovu otvorené chcem vám oznámiť výsledok druhého kola hlasovania počet hlasujúcich 704 e, neplatných alebo e, bielých hlasovacích lístkov bolo 37 667 eh, bolo platných hlasov, 334 je potrebná väčšina. Kandidáti získali eh, nasledujúci počet hlasov pani Keller 119, eh, pani Rego 43, Pán Sasoli 345. Pán Zahradil 160 hlasov. Sassoli. Pán poslanec Sassoli získal absolútnu väčšinu platných odovzdaných hlasov. Poslanec Sassoli sa stal novým predsedom Európskeho parlamentu. Gratulujem mu k jeho zvoleniu, prajem mu všetko dobré ehm, do jeho mandátu a vyzývam ho, aby prišiel na miesto eh, predsedu eh, Európskeho parlamentu. kolegyne, kolegovia, drahí priatelia, zástupcovia inštitúcií, vlád, ženy a e, muži, e, ktorí pracujú e, v tejto administratíve, všetci z vás sa delia so mnou tu, tieto emócie. Bol som zvolený vámi, aby som zastupoval inštitúciu, ktorá je prepojenejšia s občanmi než e, ostatné, ktorá ich obhajuje a zastupuje. Naša e, sloboda je dcerou spravodlivosti, ktorú e, získame od solidarity, ktorú sa nám podarí vytvoriť. Chcel by som poďakovať predsedovi Antoniovi Tajanimu za prácu, ktorú odviedol, za jeho obrovské nasadenie, angažovanosť voči tejto inštitúcii. Chcel by som tiež eh, privítať eh, nových novozvolených eh, poslancov, je ich 40 Je to dobrý výsledok, ale želáme si toho viac. Ehm, máme tu teraz zakončenie veľmi intenzívnej volebnej kampane. Začína sa ehm, nová ehm, legislatúra, je spojená s, obrovským, s obrovskou zodpovednosťou, pretože sa nemôžeme uspokojiť s tým, že budeme len konzervovať to, čo existuje hovorí o tom volebný výsledok, aj zloženie e, plena Európskeho parlamentu. Stojíme pred epochálnymi e, výzvami, nezamestnanosť mladých, klimatické zmeny, digitálna revolúcia, nové e, rovnováhy mm, na svetovej úrovni medzi krajinami. To je len pár z týchto víziev. A tieto si vyžadujú nové myšlienky, odvahu, vedieť prepájať veľkú múdrosť a maximálnu odvahu musíme e, sa vrátiť e, k, e, vlastne k pôvodnej odvahe otcov zakladateľov Európskej únie, ktorí dokázali prekonať vlastne trosky druhej svetovej vojny a vytvorili projekt, ktorý posilňuje mier, demokraciu, práva, rozvoj a rovnosť. V týchto mesiacoch Mnohí stávali e, na e, to, že tento projekt zlyhá a e, podporovali konflikty a rozdiely medzi nami, ktoré vychádzajú z našej histórie. Ale občania ukázali, že naopak veria ešte v tento výnimočný projekt. Jediný, ktorý je schopný dať odpoveď na globálne výzvy, ktoré pred nami stoja. Máme silu eh, posilniť ďalej náš proces integrácie, meniť našu úniu, aby bola schopná rýchlejšie, silnejšie reagovať na eh, výzvy našich občanov a naozaj odpovedať na eh, ich potreby, na ich problémy a zareagovať tak, aby neboli sklamaní solidarita, dôstojnosť, tým sa musíme venovať každý deň vonku aj mimo Európskej únie ich musíme posilňovať. Drahé kolegyne, kolegovia, myslíme častejšie na svet, v ktorom musíme žiť a na e, slobody, e, ktoré požívame na východe, na západe, e, na juhu. Niektorí e, sa zdráhajú e, pochopiť, že niektoré veci nás robia inými, nie lepšími, ale inými, odlišnými. A my v Európe sme hrdí na tieto naše odlišnosti. Opakujme to. Aby to bolo jasné všetkým, že v Európe žiadna vláda nesmie vraždiť. Hodnota eh, každej osoby je eh, našim meritkom eh, pre naše politiky. V Európe si nikto nesmie dovoliť zatvoriť ústa opozícii, tým, ktorí im oponujú. My žijeme demokraciu, mali by sme si ctiť slobodu volieb Nikto nemôže byť odsúdený pre jeho náboženské presvedčenie, filozofické presvedčenie. Dievčatá a chlapci u nás majú mať slobodu cestovať, študovať, milovať bez akýchkoľvek eh, prekážok. Žiaden Európan nemôže byť marginalizovaný kvôli eh, svojej sexuálnej orientácii v európskom priestore s odlišnými modalitami. E, sociálna ochrana je súčasťou našej identity náš e, ekonomický model eh, trhovej, eh, trhového sociál, eh, sociálneho hospodárstva musí byť znovu posilnený, musíme po, posilňovať rast, sociálnu ochranu, aj ochranu životného prostredia. Musíme použiť všetky nástroje na boj proti chudobe, podporu mladých, in, podporovať udržateľné investície, posilňovať proces konvergencie medzi našimi regiónmi a teritóriami Digitálna revolúcia už začala hlboko meniť náš životný štýl, náš spôsob produkcie, aj e, e, spotreby a potrebujeme nové pravidlá, ktoré by spájali technologický pokrok a ochranu e, ľudí, klimatické zmeny E, pred nás e, kladú obrovské rizika a na to potrebujeme potrebné investície a čisté energie, aby sme zareagovali na e, ten obrovský počet mladých ľudí, ktorí demonstrovali počas celých mesiacov a vysvetľovali nám, prijali sme niektorí z nich aj tu na plene, ktorí nám vysvetľovali, že máme len jednu jedinú planetu. Potrebujeme podporovať rovnosť medzi ženami a mužami, potrebujeme väčšie zastúpenie žien aj v spoločnosti, aj v politike. Dámy a páni, toto je naša vizitka do sveta, ktorý nemá pravidla, ktoré potrebuje pravidla nájsť a my chceme pomôcť v tomto vytváraní pravidiel. Toto všetko však neprišlo náhodou. Európska únia e, nie je iba e, náhoda e, našej histórie. Ja som e, synom e, človeka, ktorý 20 rokov bojoval proti ostatným Európanom. A som e, synom jednej matky, ktorá tiež vo veku 20 rokov opustila svoj domov a našla druhý domov u iných, v iných rodinách. A toto je históriou aj mnohých z vašich rodín. A keby sme spojili našu minulosť, keby sme si ju porozprávali pri pohári e, piva, som si istý, že by sme e, nedošli k záveru, že sme e, synmi a vnukmi nejakej historickej náhody. Myslím si, že toto je produktom bolesti, krvi mladých Britov, ktorí zomreli na plážach Normandie. Sme produktom toho, že ľudia, e, ľuďom sa žiadala sloboda, spravodlivosť, e, sme produktom e, geta vo Varšave, želania slobody na východe Európy, želania bratstva, morálneho svedomia, nevzdať sa humanizmu, ľudskosti nie sme e, výsledkom nejakej historickej náhody, ale sme deťmi a vnúkmi tých, e, ktorí našli protiliek na degeneráciu e, nacionalizmu, ktorý otrávil našu e, históriu, našu minulosť v určitom bode. A všetci milujeme naše krajiny, ale nacionalizmus, ktorý sa stane ideológiou, e, vytvára vírus, ktorý môže viesť k deštruktívnym konfliktom. Kolegyne, kolegovia, potrebujeme víziu a na to je tu politika sú tu potrebné európske eh, strany, ktoré budú eh, schopné niesť našu demokraciu. Ale potrebujeme im dať do rúk aj nové nástroje, ktorých, eh, tie, ktoré máme k dispozícii, nie sú postačujúce. Počas tohto obdobia musíme posilniť postupy, aby sa Európsky parlament stal protagonistom silnej európskej demokracie. Ale nevychádzame z nuly Európa eh, je postavená na svojich inštitúciách, ktoré nie sú síce dokonalé, treba ich zreformovať, ale doteraz nám garantovali eh, našu eh, slobodu, Vďaka našim inštitúciám budeme schopní zareagovať aj tým e, všetkým, ktorí pracujú na tom, aby nás rozdelili. Takže povedzme im to tu dnes z tohto pléna na začiatku tohto nového e, volebného obdobia, že Európsky parlament bude garantom e, slobody európskych občanom, občanov a iba tí majú právo písať svoj vlastný osud. Nikto na e, našom mieste, nikto na miesto nás, e, všetkých kolegov e, s mnohými skúsenosťami. Týmto chcem privítať aj nových členov Európskeho parlamentu, novozvolených. Prečítal som si životopisy mnohých z vás a som presvedčený, že vaša prítomnosť je veľmi pozitívna, obohacujúca, 63 eh, tohto ehm, parlamentu eh, sú členmi Európskeho parlamentu poprvýkrát. Mnohí z nich eh, pôsobili v sociálnej oblasti, majú veľa zručností, obrovskú mieru profesionality. Mnohí z nich pôsobia aj v oblasti ochrany osôb a toto je oblasť, na ktorú sa musí Európa sústrediť, pretože máme po, povinnosť riadiť nové fenomény v oblasti migrácie. E, je tu e, chaos medzi vládami, vždy keď sa niečo stane, sme nepripravení a začína sa od nuly Ehm, dámy a páni z Európskej rady, tento parlament je presvedčený, že nadišiel moment, aby sme diskutovali o reforme eh, dublinského systému. Eh, plénum eh, ju už navrhlo a podporilo obrovskou väčšinou. Toto je vaša povinnosť voči európskym občanom. Tí od vás žiadajú väčšiu mieru solidarity medzi členskými štátmi. A e, je to vaša povinnosť aj voči týmto e, chudobným ľuďom, e, ktorí majú obrovskú potrebu ľudskosti. A sme to dlžní aj celému svetu. Dámy a páni, vo vašich rukách je toho veľa. Máte veľkú zodpovednosť, nemôžete ďalej oddalovať e, potrebné rozhodnutia, a, e, pretože v hre je dôvera občanov, ktorí e, sa pri každej náročnej situácii, ktorá vyvstane, pýtajú, kde je Európa, čo robí Európa. Toto bude test či je možné už konečne začať prekonávať lenivosť a egoizmus. Rada a komisia um, už musia uh, cítiť potrebu s väčšou odvahou reagovať na požiadavky našich mladých, ktorí hlasne žiadajú od nás, aby sme sa prebudili, otvorili oči a zachránili planetu. Obraciam sa teraz na nich. Považujte tento parlament, ktorý dnes začína svoju aktivitu ako e, referenčný bod pre vás nech vám pomôže byť odvážnejší, e, keď žiadate e, zmeny musíme žiadať e, aj od rady, aby s nami čo najlepšie spolupracovala. Obraciam sa aj na komisiu. Európske inštitúcie musia sa zamyslieť nad svojim spôsobom fungovania, nemali by byť považované za niečo, čo bráni zomknutejšej Európe v lepšom fungovaní V mene Európskeho parlamentu sa obraciam na šéfov štátov a vlád. 28 krajín, ktoré vytvárajú veľkú Európsku úniu. Je to 28 štátov, od toho najväčšieho až po najmenší, ktoré e, chránia jedinečné poklady na svete. Všetci prichádzajú z veľkej diálky, za sebou majú veľmi silnú kultúru, umenie, poéziu, krásnu krajinu, ktoré sa nedajú zmýliť so žiadnymi inými. Je to naše obrovské dedičstvo, dedičstvo, ktoré e, si vyžaduje rešpekt a ochranu náš, nás všetkých. Keď budem tieto krajiny navštevovať vo vašom mene, budem venovať moju plnú e, pozornosť e, voči ním. A budem zastupovať aj tých, ktorí tu v parlamente takýto rešpekt voči všetkým nepreukazujú. Teraz sa chcem obrátiť na britských eh, eh, europoslancov. Nech už akokoľvek zmýšľajú o Brexite. Paríž, Madrid, Berlín, eh, Rím. Predstaviť si, že tieto mesta majú byť vzdialené od Londýna, to je pre mňa veľká bolesť. Áno, vedzte to. Plne rešpektujeme voľbu britských občanov, ale pre nás v Európe je to Eh, politická otázka, kde treba pristupovať k nej s veľkou múdrosťou, priateľstvom, rešpektujúc pritom všetky pravidlá a aj vzájomné eh, prerogatívy. Chcem sa obrátiť aj na zástupcov štátov, ktoré eh, vyjadrili želanie vstúpiť do Európskej únie. Cesta, na ktorú sa vydali, eh, je cestou ich slobodnej voľby. Všetci vedia, aké je výhodné byť členom Európskej únie eh, postupujú ďalej, postupy potrebné na toto pristúpenie. Európsky parlament je spokojný s týmito výsledkami do veľkej miery. A napokon sa obraciam na tých, ktorí e, pracovali, pracujú v Európskom parlamente. Dali sme si cieľ v tom minulom volebnom období urobiť z Európskeho parlamentu dom európskej demokracie. Na toto potrebujeme reformy, e, transparentnosť, inovácie. Mnohé ciele sme dosiahli, obzvlášť v oblasti rozpočtu, ale v tomto volebnom období tu potrebujeme ešte silnejší impuls na to, je potrebný väčší dialog medzi europoslancami a administratívou a ja sa budem starať o to, aby to e, prebiehalo hladko a postupovalo ďalej. Kolegyne, kolegovia, Európa e, toho má ešte veľa čo povedať, ak to budeme vedieť e, hovoriť spoločne jedným hlasom. Musíme odohrávať politický boj v mene našich občanov, vyjadrovať ich želania, strach a aj ich hnev, ale hlavne ich potreby som si istý, že vy všetci budete schopní eh, čo najviac prispieť k lepšej Európe, ktorá sa tu bude môcť eh, zrodiť eh, s nami, s vami, ak budeme do toho vkladať naše srdce a naše ambície. Ďakujem. Ďakujem. Takže môžeme sa rovno vrhnúť do práce. A ak predsedovia skupín by chceli e, niečo doplniť, nejaké úvahy z ich strany, je teraz na to priestor. To nebolo do mikrofónu. Vážený pán predseda, gratulujem vám v mene našej politickej strany a my vám ponúkame spoluprácu a chceme, aby sa to, čo ste spomenuli, skutočne naplnilo životom. 201 miliónov ľudí sa zúčastnilo na európskych voľbách. To je skutočne veľká demokra- oslava demokracie, čo sme mali. A to je mandát, ktorý vlastne aj my ako poslanci máme v rukách. A to je základ pre našu prácu, ktorú plníme v mene občanov. Je to veľká zodpovednosť a my vám želáme skutočne všetko dobré v najbližších 2,5 roku. Máte nás po boku v silnom Európskom parlamente. Gratulujem k vašej voľbe. Ďakujem, pán poslanec Weber. Pani Garcia Pérez, nech sa páči, Irače. Gracias, señor presidente. En nombre del grupo... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V mene politickej skupiny socialistov vám takisto chcem vyjadriť gratuláciu Vážený pán predseda Sasoli, máte skutočne veľkú zodpovednosť pred sebou. Sme pyšní na vás eh, z toho, že vás máme a skutočne je to veľkou cťou pre nás, že zastupujete ľudí tu v Európskom parlamente na poste predsedu Európskeho parlamentu. My, poslanci Európskeho parlamentu, sme tu na to, aby sme hľadali odpovede na otázky, s ktorými sa obracajú občania na nás a my musíme vytvoriť a priniesť nádej pre tento európsky projekt. Máme teraz 5 rokov na to, aby sme spolupracovali so všetkými politickými skupinami Európskeho parlamentu, so všetkými poslancami, aby sa tento projekt posilnil, aby sme skutočne budovali pre občanov Európu, ktorá bude Európou rovnosti, rovnakých šancí a príležitostí. Je teraz na nás, aby sme to všetko dosiahli na úrovni spolupráce, otvorenosti a my v mene našej politickej skupiny vám želáme všetko dobré. Ak sa nám to podarí, tak to bude skutočne veľký výdobytok pre Európsky parlament, ale aj pre občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pani eh, predsedníčka Garcia Perez, pán eh, predseda Čološ, nech sa páči. Eh, Ďakujem. V prvom rade vám chcem zablahoželať a dúfam, že budeme veľmi dobre spolupracovať, tak ako sa to ukazovalo už po prvých rozhovoroch. Účasť v týchto voľbách do Európskeho parlamentu ukázala, že európske občianky a občania stále vkladajú nádej do tohto projektu a e, toto legislatívne obdobie musí byť e, práve venované tejto obnove. Posledné dni ukázali, že na všetko treba nahľadať pragmaticky. Táto obnova pravdepodobne nevíde zo strany Rady alebo Európskej komisie, ak nebude v centre tej obnovy Európsky parlament. My zastupujeme európskych občanov a musíme sa zhostiť z odpovednosti za zmenu a obnovu. V našej frakcii Renew Europe máte partnera. Chceme navrhnúť partnerstvo podobne ako partnerstvo ostatným Európanom projekte pre budúcnosť Európy. Je to konferencia, o ktorej môžeme diskutovať. Môžeme diskutovať e, o tom, ako približiť Európu občanov, občanom, aby e, nie dohody za zatvorenými dverami rozhodovali o tom, kto budú vedúce osobnosti, ale aby občania mohli spolu rozhodovať. Dostanete podporu takémuto projektu z našej strany. Áno, áno, toto máme, ctení kolegovia, naplánované. Spolu sa nám to podarí, pretože musíme eh, sa postarať o to, aby to, čo tu hovoríme, sa pre občanov aj udialo. Renew Europe bude verný partner na realizáciu tohto projektu. Ďakujem. Ďakujem slovo pani Keller.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 Ďakujem pekne. E, pán predseda, blahoželám vám k zvoleniu. Tešíme sa na spoluprácu s vami. Myslím si, že práva parlamentu to je presne to, o čom musíme hovoriť. Pretože zatiaľ sme v parlamente vždy pracovali na posilňovaní a mm, presadzovaní práv parlamentu, pretože to znamená aj posilnenie práv občanov. Ale naša pozícia bola, ako všetci vieme, trošku spochybnená. Takže musíme e, dbať o to, aby sme sa nevzdávali, aby sme pracovali na ďalšom zlepšení a posilnení európskej demokracie. To je naša naša úloha a nemôžeme sa jej vzdať. Musíme aj naďalej pracovať. Takisto podporujeme myšlienku, že e, niekto, kto je predsedom komisie, by mal byť teda tým špicen kandidátom, ale musíme si odviesť našu prácu aj v Európskom parlamente, pretože my musíme presadzovať tieto demokratické práva a takisto musíme popracovať na transparentnosti. A ďalšia vec, o ktorú by som vás chcela požiadať, pán predseda, je, e, Spomínate si na tie uznesenia, ktoré sme prejali v poslednom volebnom období o tom, e, napríklad ako predchádzať sexuálnemu e, obťažovaniu a tak ďalej a ako e, tomu zamedziť. Bohužiaľ, stáva sa to aj tu v parlamente. A chcela by som vás požiadať, aby ste tie uznesenia brali vážne, pretože papier veľa vydrží, ale ľudia, ktoré sú obeťami, e, toľko nevydržia a dnes ako e, zelení sme tu a chýba nám jeden z našich členov, ktorý e, nemohol prísť medzi nás, pretože jeho členský štát nepredložil jeho meno, aj keď bol zvolený za europoslanca. A nie je to z jeho chyby, že sa tu dnes nemôže zúčastniť schôdze, takže chcem vás požiadať, aby ste sa týmto zaoberali, aby ste E, teda dos, dodržali aj práva e, pána sa. Ďakujem pekne pani poslankyňa Keller, pán e, poslanec Zany, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. S touto funkciou máte česť a úlohu stáť v čele tejto inštitúcie vo veľmi náročných časoch priepasť medzi európskymi inštitúciami a občanmi je naozaj veľmi veľká, pretože sa nám nepodarilo európskym občanom vysvetliť, že tieto inštitúcie sú im blízke. Ja e, oceňujem, čo ste povedali, e, tak pokiaľ ide o vaše slova v minulosti aj teraz. Niektoré koncepty naozaj môžem plne podporiť. Hovorili ste o tom, že sa musíme pokúsiť e, dosiahnuť to, aby tento parlament bol domom európskej demokracie. Hovorili ste o menšinách, o E, rešpektovanie aj iných názorov. A to sú všetko myšlienky, ktoré môžeme podporiť a e, naša frakcia bude v tomto spolupracovať. Ale je to aj v rozpore s tým, čo ste povedali pred niekoľkými dňami, keď ste povedali, že je potrebné mať akýsi cordon sanitaire, e, čo by bránilo niektorým stranám či frakciám v prístupe k niektorým funkciám. to Ehm, na čo by mali mať nárok na základe demokratických princípov. Takže dúfam, že e, tie slova, ktoré ste predniesli teraz, e, že po nich budú následovať činy. A čo skoro budete mať k tomu príležitosť. Ak naozaj e, chcete, aby toto bol dom demokracie, ak naozaj chcete, aby vôľa európskych občanov bola rešpektovaná, občanov, ktorí dali hlas stranám tejto frakcie, Eh, ak chcete konštruktívne k tomu pristupovať, a mali by ste našich kandidátov do týchto funkcií podporiť, pretože aj menšiny majú právo na to, aby boli zastúpené, majú právo na to, aby šírili a vyjadrovali svoje myšlienky v tomto parlamente. Prajem vám veľa úspechov a dúfam, že naozaj poslov, po slovách nastúpia činy, pretože inak nemôžeme hovoriť o demokratickej inštitúcii, nemôžeme hovoriť o inštitúcii, kde eh, sa nebudú eh, rešpektovať názory a že sa tu nemôžu názory európskych občanov. Ďakujem pekne, pán Zany. Pán poslanec Fito, ďakujem pekne. Pán predseda, chcel by som sa pridať v mene európskych konzervatívcov a e, reformistom ku gratulácii, zaželať vám e, veľa úspechov vo vašej práci. Určite pozitívne e, to hodnotíme aj keď sú tu určité politické rozdiely, ktoré e, sa v hlasovaní odrazili. Naša pozícia je veľmi jasná. Naša skupina má k mnohým e, témam e, konfrontácie tu v, na plene odlišné náhľady. My si želáme, aby sme sa stali opäť protagonistami, pokiaľ ide o veľké otázky, ktoré treba riešiť, ale podľa odlišnej metódy aby sa nerozhodovalo v uzavretých miestnostiach, e, potajomky, ďaleko od e, Európskeho parlamentu. Želáme si, aby sa toto neopakovalo. Na to je tu potrebná zmena v organizácii, v rozhodnutiach. Potrebujeme e, zvýšiť viditeľnosť a posilniť členské štáty a v tomto budeme určite pomáhať, prispievať. Náš príspevok teda bude v tom, že sa budeme snažiť, aby sme tu vyvážili ehm, to, čo sa bude diať, aby sme vyvážili ehm, nejako tu tie zmeny, ktoré, o ktoré sa budeme snažiť v, Európs- v Európe a inštitúciách. Ďakujem, pán predseda. Ja vám srdečne blahoželám k zvoleniu. O svojom prejave ste spomenuli viaceré politické projekty, ktoré môžeme podporiť ako ľavica, napríklad reforma dublinského systému alebo posilnenie sociálnych práv v Európskej únii, posilnenie e, práv e, zamestnancov, ale myslím si, že na to potrebujeme spoločnú demokratickú základňu a táto základňa to je istá prozba na vás, ale aj zároveň požiadavka. E, tá základňa je v tom, že budeme transparentnejšie spolupracovať a že budeme dodržiavať demokratické práva aj menších frakcií a jednotlivých poslancov v mhm. tomto parlamente. To je teda naša prozba e, k vám, pokiaľ ide o budúcu spoluprácu. E, potom budeme môcť spolupracovať na progresívnych projektoch, aby Európska únia sa podrobila tak procesu demokratizácie, ako aj e, došlo k progresívnemu politi- teda zmene progresívneho politického štýlu. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým predsedom politických skupín za ich e, vyhlásenia. A teraz by sme prešli ku konštitúcii politických skupín. To je dôležitý akt na začiatku každého e, obdobia. vytvorili sa nasledovné e, skupiny. EPP 182 poslancov, skupina Progresívnej aliancie socialistov a demokratov Európskeho parlamentu 100 54 poslancov, skupina Renew Europe 108 poslancov, Zelený, Voľná e, Slobodná aliancia Európy 74, Identita demokracia 73, e, konzervatívci a reformisti 72, e, konfederálna skupina ľavice 41 poslancov, je tu aj 57 nezaradených poslancov. Vyhlásenia ku konštituovaní politických eh, skupín podľa eh, článku 43 eh, odsek 5 budú súčasťou zápisnice z tohto zasadnutia. Prejdeme teraz k našej práci. Konferencia predsedov 30. júna prijala návrh programu, ten bol rozdaný. Nedostal som žiadnu žiadosť zmeniť tento definitívny návrh programu. Vychádzame teda z toho, že e, ho príjmame v jeho aktuálnej podobe. Prejdeme teraz k prvému hlasovaniu. Numerické zloženie stálych výborov. Návrh poznáte, kto je za. Zdvihnite prosím ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. E A teraz sa musíme sústrediť na e, voľbu podpredsedov Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o voľbu e, podpredsedov, termín na predkladanie kandidatúr sa končí 14.45. A hlasovať sa začne o 15.45. Kandidatúry treba predkladať v budove Louis Weiss v kancelárii 104. Ide o kanceláriu e, predsedníctva. Vidíme sa tu teda opäť o 15.45. Zatiaľ ďakujem. Bene.